bezpečnostnej e, služby a aké to bude mať dôsledky. Poprosím vás, vráťte sa na svoje miesta, aby som naozaj nadobol dojem, že môžeme spoločne sa vrátiť k našej práci. V tomto návrhu stanoviska. Uvádzam, že výbor pre rozpočet požaduje výbor pre zahraničné e, e, e, záležitosti ako gešný výbor, aby zapracoval návrh nášho uznesenia do svojho textu a konkrétne ide o nasledovné veci. Žiadame výbor a FETA výbor pre ústavné záležitosti, aby zobrali na vedomie a uviedli Ehm, skutočnosť, že to môže mať veľké mm, politické, politické dôsledky z hľadiska NATO. Aj e, máme na mysli tú záležitosť, že Spojené štáty nemusia chcieť zasahovať do svetových záležitostí e, v rovnakej miere ako v minulosti a preto je dôležité a to čím skôr vytvoriť skutočnú obranu úniu, Takisto treba zapracovať do návrhu uznesenia predstavu o tom, že chceme da, stať, e, dať dohromady, e, e, dohromady prepačte, našej spoločné výdavky v oblasti obrany a bezpečnosti. A takisto je to 27 miliard eur ročne, pokiaľ ide o, o výdavky, pôjde o zdvojnásobenie E, našej kapacity a pokiaľ ide o prekážky braniace mm, verejnému obstarávaniu, e, domnievame sa, že e, v tejto veci využitie európskeho rozpočtu bude prejavom solidarity a súdržnosti a zabezpečí transparentnejšiu kontrolu týchto prostriedkov. Po piaté, Ehm, domnievame sa, že v krátkodobom eh, hľadisku mali by sme prehodnotiť a rozšíriť mechanizmus AFINA s tým, aby sme mohli spoločne financovať eh, misie Európskej únie, aby sme eh, mohli vytvoriť mechanizmus PESCO a mohli vynakladať prostriedky podľa článku 81.3 E, zmluvy o fungovaní únie môžeme rozmraziť e, e, môžeme rozmraziť príslušné výdavky na obranu a financovať výskumné a vývojové práce v oblasti obrany a bezpečnosti. Ide o prvé kroky v súvislosti s balíčkom 80 miliard a minulý týždeň sme schválili prvú tranžu 30 25 eh, miliard eur. Miliónov. Pardon, miliónov eur aby členské štáty mohli eh, využívať tieto prostriedky a napokon sa domnievame, že z dlhodobého hľadiska Európska únie by mala mať spoločný rozpočet, ktorý bude financovať eh, vojenské štruktúry, veriteľské štruktúry, spoločné operácie a nákup zariadení. Hovoríme o tom, že e, e, aj návrhy Európskej komisie by mali sa financovať za použitie dodatočne vynaložených prostriedkov. Pán Držan, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za e, vaše stanovisko v ktorom ste vyznačili tie všeobecné línie. E, Žiaľ, bolo potrebné ho prijať pod tlakom medzinárodnej situácie. E, Členské štáty, ale aj európske inštitúcie musia vážnejšie uvažovať o tom, ako prehlbiť svoju zodpovednosť za zabezpečenie vlastnej bezpečnosti. E, Myslím si teda, že to stanovisko, ktoré ste sformulovali, zdôrazňuje umožňuje strategickú autonómiu, ktorá vychádza zo spoločného jazyka aj textu rady. Zdá sa mi to veľmi dôležité. E, aj text parlamentu v podstate nadvezuje na text e, rady aj komisie. To treba zdôrazniť. E, takisto je mimoriadne dôležité zdôrazniť tú skutočnosť, že máme k dispozícii nástroje, ktoré poskytuje Lisabonská zmluva táto prostredníctvom niektorých ustanovení, predovšetkým rozpočtovej povahy, posilňuje inštitucionálne aj ústavné nástroje, rovnako ako operatívne nástroje existujúce v Lisabonskej zmluve. Čiže toto je všetko v súlade s e, obsahom tohto e, návrhu. A e, pokiaľ keby sme prísne aplikovali Lisabonskú Lisabonskú zmluvu, takže sme e, samozrejme už zaznamenali veľký, na, e, ve, ve, ve, veľký pokrok. Ale e, myslím si, že tam chýba zmienka o, o nákladov, ktoré by súviseli s tým, keby nebola prijatá celoeurópska iniciatíva v oblasti obrany, pretože v tejto oblasti v podstate ani táto celoeurópska e, súčinnosť neexistovala. Napríklad e, tie hlavné náklady e, nedostatku či absencie takéto celoeurópskej iniciatívy sa prejavujú v nákladoch, ktoré Európa na oblasť obrany vynakladá. Myslím, že samotná tá predstava toho, že by Európa nemala spoločnú obrannú e, iniciatívu, by e, bola sama o sebe eh, veľmi nebezpečná. Je potrebné aby sme skutočne posilnili niektoré aktivity, pokiaľ ide o vzájomné podielanie sa na e, vojenskej výzbroji a podobne. Ďalej mám výhrady voči výrazu integrovaná, celoeurópska integrovaná e, vojenská sila alebo vojenské sily. Toto nemôžem podporiť, lebo si myslím, že pokiaľ ide o operatívne ale alebo bojové jednotky. Nie som si celkom istý, či my sme v súčasnosti v Európe schopní vybudovať takéto integrované vojenské síly. E, e, a pokiaľ hovoríme o pravidlách nasadenia vojenských síl, tieto sa mimoriadne e, líšia medzi jednotlivými členskými štátmi a myslíme si, že napríklad nemecká situácia je úplne iná iná ako v iných krajinách, kde musí parlament e, schvaľovať e, všetky vojenské operácie. A skutočne sme veľmi ďaleko od integrovaných vojenských síl na európskej úrovni. Čiže toto boli také dve závažnejšie výhrady, ale inak považujem váš návrh za veľmi dobrý východiskový dokument. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď som predtým um, musím povedať, že som trošku znepokojený v súvislosti s vecou, ktorou diskutujeme v rozpočte, za ktorý som zodpovedný. Máme eh, zahrnuté určité prípravné opatrenie, máme mm, veľmi e, transparentné príspevky, ale tu vyvstáva otázka, či e, v tejto e, kategórii rozpočtu, kde tieto pilotné akcie by sa mali realizovať, či máme dostatok prostriedkov, aby sme to prefinancovali. pozorujem so znepokojením, že práve e, z oblasti AFETu a AFETu pre bez, e, výboru pre bezpečnostnú politiku stále prichádzajú návrhy pokiaľ ide o rozšírenie európskej bezpečnostnej a obranej politiky a ustanovenia, ktoré sa týkajú financovania tejto spoločnej bezpečnostnej obranej politiky, e, sú sformulované pomerne arbit e, svojvoľne. Veľmi podrobne sme hovorili o tom, akým e, e, e, spôsobom odsudzujeme návrh radu, rady, pokiaľ ide o prehodnotenie viacročného finančného rámca. A tu sme jedné, že pokiaľ ide dodatočné prostriedky pre rozsiahle dodatočné politické opatrenie, nemáme k dispozícii na to finančné prostriedky. Pokiaľ ide o Eh, kolegov, ktorí sa na deň finančnými záležitostiami únie, musia si uvedomiť, že eh, to bude mať ďaleko siahle eh, rozpočtové mm, dôsledky. Kolega Danžan hovoril, aj o tom hovoril pán predseda. Niekedy Počas ďalšieho finančného rámca hovoríme, že 100 miliónov 500 eh, miliónové eh, programy pre eh, obranný výskum. Tieto peniaze zatiaľ neexistujú. Súčasné nariadenia o horizonte 2020 vyslovene vylúčuje výskum v oblasti zbraní. To znamená, že buď musíme e, vyčkať e, na ďalší viacročný e, finančný rámec a tu vyvstáva politická otázka. Ako z tých peniaze, ktoré máme teraz na účely výskumu, a toho nie je veľa, ako 15, 500 miliónov eur, čo je 10-15 všetkých mhm. výdokov, vyčlenieme na E, e, obranu. A v tomto e, parlamente sme vždy hovorili, že treba podporovať inovácie. Samozrejme aj obranný priemysel tiež môže mať určité vedlejšie účinky z hľadiska inovácií. Ale mm, žiadna investičná hodnota nemá vyššiu hodnotu ako tá, ktorá bude mať vedľajšie ú, účinky. Takže dodatočné opatr- e, prostriedky áno, ale musíme o tom jednoznačne povedať. A mm, v pozmenicom návrhu k vášmu e, stanovisku e, som to jednoznačne sformuloval. Domnievam sa, že pokiaľ ide o obranný fond a dodatočné prostriedky, pokiaľ ich hľadáme, musíme si uvedomiť, že ďalších 500 e, miliónov e, nemáme. Ak to presunieme, e, musíme prekonať politický odpor. Môžeme povedať, že pri ďalšej príležitosti rozšírime našu výskumnú politiku ďalších 500 miliónov to znamená, že v parlamente e, e, musíme to orientovať tak, aby v každom jednom e, výbore sa navrhovalo dodatočné financovanie na obrannú politiku. Budem teraz radikálnejšie než predchodcovia, budem požadovať viac, pretože naozaj potrebujeme a chceme mať spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku, ale musíme zároveň sformulovať, čo všetko e, musíme na to robiť a kto za to zaplatí. A mám obavy, že pokiaľ e, parlament e, včas nie sformuluje svoje stanovisko, potom rada, či už na rade ministrov zahraničia alebo obrany, to neschvali a čím menej nájdeme tu e, i nemám až takú uh, veľkú uh, chuť písať takú stanovisko o tom, ako sa bude financovať uh, do budúcnosti naša obranná a a bezpečnostná politika. Na to potrebujem príliš veľa intelektuálnej uh, energie. Ja mám stručnú pripomienku Pričom plne súhlasím na všeobecnej úrovni s tým, o čom hovoríme. Je to 11. hodina pre nás, aby sme sa zobudili a starali sa o vlastnú bezpečnosť, tak povediac. Hoci s týmto súhlasím, mám politický názor alebo postreh, ak niekto z nás si robí starosti z transatlantického prepojenia, pretože ja si robím pretože som silným podporcom e, e, tohto prepojenia transatlantického. Ak si s týmto robíme starosti, mali by sme byť opatrní so všeobecným tónom, ktorý nastavíme v najbližších mesiacoch a rokoch, pretože situácia je trošku krehká v tejto situácii. Viete, čo sa stalo v Spojených štátoch. Takže my nechceme vyslať posolstvo Američanom, že sme pripravení postarať sa o našu vlastnú bezpečnosť, pretože definitívne nie sme na to pripravení. Takže to je len politická pripomienka k tejto veci. Ďakujem. Ďakujem, pán Donadu. Je nás tu viacero členov tohto e, výboru, ktorí poukazovali na dôsledky, ktoré má zvolenie pána Trumpa pre oblasť obrany a zintenzívnenie rozhovorov o európskych ozbrojených silách. E, je teda tu istá vôľa e, zajsť ďalej v tejto oblasti, čomu sa teším. Až na to samozrejme, čo tu bolo povedané, že to má obrovské rozpočtové dôsledky. E, súčasný európsky rozpočet jednoducho nemôže v žiadnom prípade financovať takéto zámery, čiže je potrebné, aby do toho vstúpili svojimi príspevkami aj jednotlivé členské štáty. Teraz by som chcel privítať mianmarskú delegáciu, teda delegáciu mianmarského parlamentu, eh, ktorá, ktorú tu máme aj v zastúpení jej predsedu. Vítame vás. E, finančné prostriedky musia zodpovedať všeobecným záujmom e, našich obyvateľov, obyvateľov tejto planéty. Toto e, predstavuje príspevok na prípravu budúcnosti. Nehovoríme o finančnom rámci na roky 2014-2020, ktorý by to mohol riešiť, ale Lisabonská zmluva nám dáva možnosti, ktoré sme až doteraz nevyužili. Ale znovu sa hlási pán Danžan. Ja by som chcel pripomenúť jednu vec. Ja sa pripájam k tomu, čo povedal pán Gajer o neistote, aj rozpočtovej neistote pokiaľ ide o budúcnosť. To je úplne legitímna obava, ale je nevyhnutné, aby o tom parlament rokoval veľmi intenzívne, aby skúmali jednotlivé možnosti vrátanie e, príspevkov členských štátov. To všetko zostáva ešte prerokovať, ale chcel by som varovať pred používaním terminológie, pokiaľ ide o výdavky na výskum v oblasti obrany to nie, to nie je čisto vojenský výskum, pretože keď hovoríme o výskume a vývoji v oblasti obrany, hovoríme napríklad o navigačných systémoch pre dróny, hovoríme o lekárskom výskume e, chirurgie v bojových zónach a to sú oblasti, ktoré sa netýkajú iba e, vojenských záležitostí, takže naozaj tu nejde len o, dajme dajme tomu, e, ne, e, teda predaj alebo kúpu nejakých e, vojenských zariadení. A to treba brať do úvahy pri financovaní tohto typu programov. Ďakujem. Chcel by som pánovi Danženovi povedať, že je určite dobre, keď kladieme väčší dôraz na strategickú autonómiu vzhľadom na vývoj medzinárodnej situácie. Pokiaľ ide o tie výhrady, ktoré vyjadril v súvislosti s používanými termínmi, E, aj v súvislosti s tým, že súčasný rozpočet v žiadnom prípade nedovolí e, vyčleniť prostriedky zodpovedajúce e, rozsahu tejto výzvy. Bude potrebné uvažovať o tom, akým spôsobom zabezpečiť náklady na oblasť bezpečnosti a obrany. A pokiaľ ide o samotný výskum, myslím si, že aj iné krajiny, predovšetkým Spojené štáty e, zahrňajú do vojenského e, výskumu aj e, také smery, ktoré v konečnom dôsledku slúžia v prospech civilného obyvateľstva. Čiže robili by sme chybu, keby sme sa nevenovali tejto oblasti a nesnažili tu dosiahnuť pokrok. Chcel by som e, zdôrazniť, že možno v súvislosti s financovaním budeme môcť jedného dňa robiť to, čo sme robili napríklad pri decentralizácii e, Francúzska. E, štát presúval isté prostriedky na e, napríklad rozvoj e, oblasti limuzén. A myslím si, že toto všetko by sa mohlo robiť aj v oblasti e, výskumu obraného charakteru. 25. januára bude predložený návrh rozpočtu a 13. marca sa bude hlasovať. Pán Ďakujem, pán predseda. Len dve vety. V oblasti, v oblasti financovania spoločných aktivít obrany e, ani možno nebudeme potrebovať toľko čerstvých peňazí. Stačí, ak dotlačíme jednotlivé krajiny, aby lepšie koordinovali svoje aktivity. A podľa analýz, ak to dosiahneme, tak môžeme ušetriť až 35 až 130 miliard eur ročne. A tam je veľký zdroj financovania tohto, o čom hovoríme. Ďakujem. Rovnako ako v oblasti diplomacie, keď sa tu používajú napríklad, keby sme napríklad viacero diplomatických zastúpení e, v zámori alebo v zahraničí e, situovali alebo sústredili do jednej budovy, e, tak toto by bolo oveľa lepšie využitie verejných prostriedkov. Ďakujem, ďakujem aj E, kolegovi e, za to, že bude e, ďalej pokračovať vo vedení schôdze. Ja teraz budem musieť odísť. Thank you. Okay, dear colleagues, let's move on. Dobre, milí kolegovia, takže pokračujeme. Ďalší bod na našom programe je o Európskom semestri pre ekonomickú politickú koordináciu, ročný prieskum pre rok 2017 a spravodajca je tu pán Denano. Pán Denano, nech sa páči. Pán predseda, ďakujem. E, skutočne táto e, správa je možno e, trošku uponáhľaná, ale my sme tu už hovorili o príslušnej problematike a to je tá otázka, ktorá je v súčasnosti pre EÚ veľmi dôležitá. Uh, Konkrétne Európsky parlament musí e, smerovať k navýšeniu e, prostriedkov na hospodársky rozvoj v rámci EÚ. Ja som vo svojej správe chcel poukázať na dôležitosť e, vyššieho rozpočtu a Mm, bolo by snať potrebné e, nejakým spôsobom umožniť, aby sme využili aj národné prostriedky. Pokiaľ ide o e, mechanizmus stability, nikto nie je proti nemu, ale napokon aj samotná komisia začala trocha váhať v tejto otázke. A keď hovoríme o európskej obrane, tu je potrebná medzinárodná spolupráca, ale skutočne si musíme položiť otázku, ako zabezpečiť vyššiu konvergenciu. To je jeden z ďalších prvkov tejto správy. Okrem toho e, je tu e, pomerne e, veľký manevrovací priestor pre členské štáty, aby sa e, bojovalo proti e, daňovým únikom a pretože v daňovej oblasti e, dochádza k rôznym nekalým e, činnostiam. E, takisto sa hovorí o tom, že sa nedostatočne zdôrazňuje tvorba pracovných príležitostí, predovšetkým pre mladých ľudí. Je potrebné povzbudiť e, súkromné aj verejné investície, ktoré by umožnili, aby malé podniky zohrávali e, výraznejšiu úlohu v ekonomickom rozvoji. E, takisto k rozvoju ekonomiky patria aj opatrenia v menovej oblasti a ja Navrhujem, aby sme mobilizovali štrukturálny fond a aby sme vytvorili potrebné makroekonomické podmienky. Nemôžeme dopustiť, aby makroekonomické podmienky e, nestali e, v ceste využívaniu e, štrukturálnych fondov. A napríklad v príklade Portugalska aj Indie sa ukazuje, že musíme konať spoločne. Myslím si, že náš výbor by mal k týmto otázkam týkajúcim sa európskeho semestra vydať um, príslušné stanovisko. Ďakujem, Ďakujem pán Denano. Teraz je priestor na výmenu nás, názorov. Pán Oli. Vážený pán predseda, milí kolegovia, Výročná správa o ekonomickom raste za rok 2017 dôrazňuje hlavné ekonomické priority únie a poskytuje pokyny členským štátom na najbližší rok na základe stratégie e, trojitej investície, štruktúrálne reformy a fiskálna konsolidácie táto štúdia spomína niekoľko pozitívnych krokov v Európskej únii, na základe ktorých môžeme e, mať záver, že v druhej polovici roku 2014 únia e, smerovala k ekonomickej, ekonomickému rastu, ale toto je príliš skromné a pod potenciálom a môžeme čakať spomalený rast sa posl- najbližšie roky, lebo je tam nárast e- energetických cien, e, nedostatok, nedostatok investícií, demografický vývoj a rast rozvíjajúcich sa ekonomik. Táto stručná štúdia nemôže pokryť e, všetky aspekty makroekonomickej situácii v EÚ, takže chcem priviesť vašu pozornosť niekoľkým otázkam, ktoré môžu značne ovplyvniť vývoj v rámci spoločenstva. Poprvé, ohľadne investičného plánu pre Európu, napriek skutočnosti, že výkonnosť plánu je pozitívna, výsledky sú pozitívne, ale treba to reštrukturalizovať. V tomto formáte je to neadekvátne, aby to garantovalo dlhodobý ekonomický rast a potrebné investície, aby viac členských štátov získalo z toho prospech. Po druhé, výsledky nekonvenčnej menovej politiky Európskej centrálnej banky napriek všetkému úsiliu, ktoré viedlo k malému rastu v spotrebiteľských cenách, inflácia je ďaleko pod stanoveným cieľom, preto by sme mali predlžiť program ohľadne kvalitatívnych obmedzení, ale ak dôvod pre nesplnenie inflačného cieľa je fakt, že menová politika nedosiahla svoj potenciál, treba myslieť na lepšie koordinované fiskálne politiky. 3. Podpora pre kapitálové trhy únie. Musíme prekonať obmedzenia fragmentovaných kapitálových trhov okolo európskych bank, ktoré doplňajú investície od bank eh, viac integrovaným eh, kapitálovým trhom. Toto zmobilizuje kapitál v Európe. Po štvrté, aby sme E, riešili mladých a nezamestnanosť, mali by sme aktualizovať vzdelávanie a profesionálne školenie mladých ľudí v rámci EÚ, aby boli konkurencie schopní na trhu práce. Musia mať základné schopnosti títo mladí ľudia, ale aj technické a podnikateľské schopnosti na veľmi vysokej úrovni kvalifikácie a v závere, aby sme posilnili ekonomický rast a zvýšili zamestnanosť Mali by sme odstrániť všetky prekážky z hľadiska e, podnikov, to znamená zavedenie zjednodušeného a moderného daňového systému, ktorý obmedzí možnosť pre vyhýbanie sa daniam a toto by zaručilo dostatočné finančné zdroje pre jednotlivé členské štáty aj pre spoločenstvo ako také. Ďakujem. Thank you, Madam Maletic. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať a zablahoželať spravodajcovi. Chcela by som zdôrazniť, že prieskum ročného rastu pre rok 2017 je dôležitý, dôležitý politický dokument a tiež základ pre e, začiatok európskeho semestra, ale aj dôležitý dokument, čo sme všetci zohľadili, pre národné reformné programy, pre eh, odporúčania implementačné plány pre jednotlivé krajiny a preto potrebujeme viac z tohto prieskumu. Ak chceme mať inovatívnu Európu ako globálneho vodcu, nestačí opakovať rok po roku, že členské štáty by mali posilniť investície, zlepšiť reformy a fiskálnu konsolidáciu. To je dôležité, ale potrebujeme trochu viac. Takže ak stále len predložíme eh, odporúčania pre jednotlivé krajiny a nebudeme to realizovať, nezabezpečíme udržateľný rast. Takže je dôležité vykonať zmeny v tom, ako pristupujeme a definujeme ročný prieskum rastu. Musíme uznať e, skutočné praktické problémy, s ktorými sa stretávajú podnikatelia, vedci, mládež a iní aktéry, ktorým čelia v našich krajinách. Mnohé z ich problémov sa týkajú našej neefektívnosti. A toto je problém. Napríklad Európa je jednotka vo svete e, v cirkulárnej ekonomike, ale stále sme neupravili eh, eh, nariadenie, ktoré umožní eh, multisektorovú spoluprácu a podnikateľské modely. A preto máme tú, tú malú reakciu a naši inovátori v oblasti nie len cirkulárnej ekonomiky, ale iných, oni sa oni pôjdu preč. Takže toto musíme definitívne zmeniť a na úrovni členských štátov máme veľmi nevyrovnanú legislatívu a množstvo rôznych e, obmedzení a prísnych pravidel. A to sú všetko prekážky pre pokrok, inovatívne riešenia a pre e, vysoký a udržateľný e, rast. Takže riešenie týchto víziev by malo byť konkrétnejšie reprezentované v politickom dokumente ako prieskum ročného rastu a toto je pre nás najviac dôležité. Chcem pridať niečo ohľadne rozpočtu EÚ a napojenia na národné rozpočty. Keď hovoríme o tomto, potrebujeme lepšiu synergiu nielen medzi politikami a existujúcimi nástrojmi, ale aj viac prepojenia a synergie s rozpočtom členských štátov, aby európsky rozpočet e, sa stal pridanou hodnotou pre zmeny v členských štátoch. Keď chceme všetko toto zmeniť na úrovni členských štátov, štátov ak skutočne chceme mať e, jednotný trh a lepšie podmienky pre našich podnikateľov, mali by sme spoločne konať aj cez naše rozpočty. A otázka znie, či skutočne pracujeme na tom, keď hovoríme o ročnom prieskume rastu, či hľadáme spoločné riešenie, ktoré je viditeľné v národných rozpočtoch a je to napojené na rozpočet EÚ. Či je tu odkaz e, o výročnom prieskume e, pre rok 2017 pre národné rozpočty členských krajín, či je to jasne komunikované s členskými krajinami predtým, než tento prieskum ročného rastu bude prezentovaný. To by sme sa mali pýtať a snažili sa zlepšiť proces v budúcnosti. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Nejaké ďalšie žiadosti o slovo? Ak tomu tak nie je, chcem vám pripomenúť, že termín pre pozmenujúce návrhy pre toto je 9. január a budeme hlasovať vo výbore 25. januára. Ďalší bod je zamestnanosť a sociálne aspekty rovnakej témy, e, teda e, výročný prieskum pre rast pre rok 2017 a spravodaj, spravodajkyňa pani Nýri Jada žiadala o odloženie tohto bodu, tak e, pôjdeme ďalej a budeme to riešiť na neskoršom zasadnutí. Takže chcem prejsť k hlasovaniu dnešnému a podľa žiadosti pani Holmajer. Začneme od bodu 13 zavedenie systému vstup-výstup EES na registráciu údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretich krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov EÚ e a o zamietnutí údajov o ich vstupe v rámci EES na účely presadzovanie práva. Sme pripravení hlasovať? Toto, toto je pre mňa prvý raz, takže buďte trpezliví, môžem urobiť nejaké chyby. Pozmenujúci návrh 22. Tieto štyri, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 23 za, proti, zdržali sa, musím to preveriť. Hlasovanie ukončené a je to schválené. Pozmenujúci návrh 1, tí, čo sú za, proti, zdržali sa, prijatí. 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 25, to je za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 31 za, proti, zdržali sa prijatí. 32 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh číslo 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 33 to je ústny pozmenujúci návrh od SAD. Prečíta to niekto pre mňa? Za mňa. No, to je za. To je proti. Trojka, to je za. To je proti, zdržali sa prijatí. Štvorka v dvoch častiach. Jedna, prvá, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. 34, to je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Číslo 5, za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz budeme hlasovať o úvodných ustanoveniach. Číslo 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Číslo 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 10, to je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 12 za, proti, držali sa. Potom je tu blokové hlasovanie, pozmenujúce návrhy 14, 15, 16, 17, 18, čiže 13 až 18, kto je za, proti a zdržali sa zamietnuté 19, to je za, proti, zdržali sa 20 za, proti, zdržali sa prijatí. 21 bol stiahnutý. Citácie. Kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté to bola šestka. Konečné hlasovanie elektronické, hlasovanie je zahájené. Za, hlasovanie ukončené.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 So the next vote is item number... Ďalšie hlasovanie číslo 9. Mobilizácia Európskeho globalizačného fondu, Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Spravodajkyňa, spravodajca je pán Pons, ktorý nie je tu, takže ideme hlasovať. Pozmenujúci návrh číslo 1. A prepačte, prepačte, začneme článkami a citácia až nakoniec. Takže začneme ocekom 1, pozmenujúci návrh 6. Tí, čo sú za, proti. Toto bolo nejasné, môžete zdvihnúť ruku. Tí, tí čo sú za, proti, zdržali sa prijatí. Je tu drobná zmena v hlasovacom zozname. Teraz hlasujeme o článkoch a odsekoch. Každému je to jasné. Budeme hlasovať o citáciách až na konci. Najprv budeme hlasovať o článkoch. Pozmenujúci návrh 7 za. Dobre bolo navrhnuté, aby sme urobili šestku ešte raz, lebo bola tam určitá neistota o tom. Takže zopakujme si šestku, kto je za, proti, zdržali sa prijatí 7 za, proti, zdržali sa prijatí 8 za, proti, zdržali sa prijatí 9 za, proti, zdržal sa prijatí 10 za, proti, zdržali sa prijatí a potom budeme hlasovať o citáciách. Zistil som, že toto treba vybrať z, z foldru, zo zložky, takže jedenástka a dvanástka, to je hlasovanie v bloku, Amendment 11 and 12. Pozmeňujúci návrh 11 a 12. Blokové hlasovanie, to by malo byť jasné. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 17. Sedemnáct a osemnáct, sedemnáct a devätnáct, prepačte, hovorí predseda, sedemnáct a devätnáct niektorých hlasovacích zoznamoch to máte, ale niekde nie. Kompromis sa týka 17 a 19 širšie použitie, použitie výnimky z Prahu opravnenosti, aby to pomohlo malým, podnik, malým stredným podnikom, zamestnancom a možnosti zahrňania pracovníkov, ktorí poskytujú e, príslušné služby referenčnej firmy. Malo by to byť pracované opatrne, prípad po prípade aby sa nenarušovalo použitie rozpočtu. Čiže komisia chce ponúknuť pomoc 250 zamestnancov z 29 podnikov v e-komunitát Valenciana. Takže tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Niekto si to chce preveriť, takže 20. Preveríme si 20. -ku. Hlasovanie je zahájené. hlasovanie uzatvorené. Áno, bolo to zamietnuté 20 ku 11. Jeden sa zdržal. Takže prepačte citácie. Pozmenujúci návrh 1. To je za, proti, zdržali sa zamietnuté dvojka. Za, proti, zdržali sa zamietnuté trojka, za, zdržali sa zamietnuté štvorka za, proti, zdržali sa zamietnuté 5 za, proti, tí, čo sú za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz urobíme elektronické hlasovanie. Hlasovanie v tejto správe, hlasovanie je zahájené, ukončené a bolo to prijaté. S, um... Ako ďalej? Zdroj Európskej únie pre rodovú rovnosť spravodajkynia pani Gardaj, Zabal, Rubial, chcete sa vyjadriť? Nie, takže budeme hlasovať. Pozmeň sa návrh 18. Kto je za? Proti. E, môžeme to zopakovať? Kto je za? Proti. Zamietnutý. Takže skontrolujme si to. Hlasujte, prosím. Pozmeňujem sa vrch 18. Končíme hlasovanie. Zemietnuté. Ospravedlňujem sa. 15 e, proti 14. Pán Gajer nemá za sebou hlasovaciu kartu. Takže je to schválené. 19, dve časti. Prvá časť vyzýva a tak ďalej. Za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím si, že je to schválené. Dvadsať odpadáva, dvadsať jeden odpadáva. Máme kompromisný návrh jeden. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromisný návrh 2. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeniť sa návrh 30. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Druhá časť. Kto je za? Pro, proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozvanie sa návrh 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Skontrolujme si to. 37. Elektronické hlasovanie. Je to schválené. 14 proti 13. 15 proti 13. Pozmení sa návrh 1. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 2. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmení sa návrh 3. Kto je za? Proti zdržali sa, overíme si to, pozmením sa vrch 3. Konec hlasovania. Schválený. Pozmením sa vrch 4. Kto je za? Odpadáva. Pozmením sa vrch 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeni sa návrh 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Musíme to skontrolovať. Kto je za Pozmeni sa návrh 7? Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeni sa návrh 8. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 9. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 10. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. Pozmeňu sa návrh 11. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 13. Za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromisný návrh číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. sa návrh 15. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 17. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. A teraz hlasujeme elektronické o stanovisku v e, konečnom znení. jeden za, piati proti, dva za, 5 proti, 2 sa zdržali. A teraz správa o implementácii. ohľadom tvorivej Európy. E, pani spravodajky, Moody, praje si slovo? Nie. Pozmení sa návrh 2. Kto je za? Proti zdržali sa schválený. Pozmení sa návrh Ak trváte, skúsme to overiť. Nech sa páči. Pozmeniť návrh číslo 2. Hlasujte, prosím. Ospravedlňujem sa, musíme sa e, vrátiť k tomu. Hlasujte. E, hlasujeme opätovne o dvojke. Konec hlasovania. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 4. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. 3. Za, proti, Zdržali sa? Aj toto si musíme overiť. Nech sa páči. Konec hlasovania. 13 za, 12 proti, 4 sa zdržali. Takže je to prijaté. To bola trojka. Pozmeňte sa na 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Poprosím vás, aby ste zretelne hlasovali. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. na vrch 7. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 6. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 8. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 9 za, proti, zdržali sa, Pozmeniť sa návrh 12. Prepačte, 11. Za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeniť sa návrh 12. Za, odpadáva Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz hlasujeme elektronické, elektronicky o e, stanovisku v e, upravenom znení. Končím hlasovanie. Schválený. Schválené 25 proti 3. E, jeden e, človek sa vzdal ďalej správu o vykonaní programu Európa pre občanov. Pán Kristo Foru nie je prítomný. Takže pozmení sa navrh 4. Kto je Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 6. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Ale pre istotu si to overíme. Pozmeňujúci návrh číslo 5. bol zamietnutý počtom hlasov 15 k 12, jeden sa zdržal. Pozmeňujúci návrh číslo 7, kto je za? No, asi urobil chybu pán predseda. Takže ešte raz, pozmeňujúci návrh 2, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Chcete si to overiť? Dobre, <clears throat> otváram hlasovanie. Prijatý 15 hlasmi k 12, jeden sa zdržal. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 7 za, proti, zdržal sa, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 10 za, proti,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 16 za, Čiže ešte raz, pozmeňujúce návrh 16 za, proti, zdržali sa, prijatí. Ale overíme si to. Hlasujeme o 16. Bol som požiadaný o overenie, tak si to overím, ale je to pomerne tesné. 15 k 12 je prijatý. Pozmeňujúci návrh 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 19 a 20 sú identické za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 21 za, proti, zdržali sa, prijatí. 22, 22 za, proti, zdržali sa, prijatí. 23 za, proti, zdržali sa prijatí. 24, 25, 26 sú identické. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Ústny pozmeňujúci návrh 1 predkladá spravodajca, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 27. Za, proti, zdržali sa, zamiet, prepačte, opravil sa pán predseda, prijatý. 27 do an... No, 27 overíme elektronicky. Bol zamietnutý 15 hlasmi proti 11. Ďalej pozmeňujúci návrh 28 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 29 za, proti, zdržali sa, prijatý. 30 a 31 sú totožné, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 32 za, proti, zdržali sa prijatí. 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 35 za. Proti? Zdržali sa? Prijatí. 36 za. Tento padá, 36 odpadáva. 37, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? zamietnutý. A teraz e, záverečné hlasovanie o takto pozmenenom návrhu elektronické otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 21 hlasmi proti 5, dvaja sa zdržali a blahoželám všetkým spravodajcom. So item number 14, Commission transfers, rapporteur. Uh, ďalej máme uh, bod číslo 14, uh, transfery komisie. Pán Fernández. Can we, can we please have uh, a little bit more quiet? Thank you. Prosím vás, aby ste boli trochu tichší. Pán Fernández, to sú tie presuny, transfery. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o... To, tu, tu ide o žiadosť e, o presun 880 tisíc eur to je to sú viazané rozpočtové prostriedky a ja žiadam o schválenie tohto prevodu. So you want to do, you want to do this separate... Vy chcete, aby sme o tom rozhodli oddelenie? Dobre, čiže budeme o tomto akože hlasovať samostatne elektronicky. Otváram hlasovanie. One more vote. Okay. The vote. Koniec eh, hlasovania, je to schválené. A ďalej, číslo 36. To je žiadosť o e, presun 7,5 milióna eur, to je prevod teda 7,5 milióna, pokiaľ ide o nástroj na e, jadrovú bezpečnosť a ja e, žiadam o schválenie prevodu tejto sumy 7,5 milióna. The vote is closed and it's approved 17 to 2. E, schválené 17 hlasmi k dvom. A napokon to máme 37, 8, 9 spoločne, to je blokové hlasovanie. Toto je e, žiadosť o prevod 85 miliónov e, rozpočtových prostriedkov na humanitárnu pomoc v Sýrii, v Čade ako aj na pomoc obyvateľstvu, ktoré bolo nútené sa presídliť vzhľadom na intervencie proti islamskému štátu. Čiže táto suma 85 miliónov pozostáva z troch takýchto e, čiastok. A, a, e, e, koncom eh, mesiaca nás eh, opustí eh, kolega, ktorý, ktoré, ktorému ďakujeme za jeho doterajšiu prácu. Dobre, čiže teraz otvárame hlasovanie k trojke. Koniec hlasovania schválené. Ďalším návrhom. K ďalším návrhom sa vyjadrí pán Depre. Áno, pán predseda. E, ten prvý e, prevod e, sa týka všetkých nevyužitých prostriedkov za rok 2016 je to v zásade porovnateľná suma e, so sumami nevyužitých prostriedkov za predchádzajúce roky. To boli e, napríklad prostriedky, ktoré neboli využité na e, stavbu, výstavbu budovy pod názvom Konrad Adenauer a prosím vás teda, aby ste odsúhlasili tento tento prevod. Pán Manka. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, že budeme hlasovať za tento inšie nám neostáva, ale tu chcem povedať, že na začiatku tvorby rozpočtu sme hovorili, e, že už pri tvorbe rozpočtu vieme, že bude prebytok okolo 70 miliónov eur. A to sa vlastne aj naplňa. Dnes hovoríme o čiastke 53,5 milióna eur, a ďalšie sme odsúhlasili v ďalších transferoch, ktoré boli, mali výšku od 150 tisíc do 5,5 milióna. Keď to spočítame, tak je to, tak je to cez 60 miliónov a plus presuny P, ktoré nešli cez náš výbor, ale ktoré priamo odsúhlasilo predsedníctvo, ktoré podľa pravidel na to má právo, ale stráca sa istým spôsobom transparentnosť. A takýto spôsob rozpočtovania naozaj necítim, že je transparentný a prečo by sme nemohli rozpočtovať v ďalších rokoch to, že to priamo narozpočtujeme do nášho rozpočtu? Môžeme tie peniaze dať skôr ako na konci roka a ešte ušetríme ďalšie milióny, e, keď, keď vlastne nebudeme musieť platiť celý rok úroky. Čiže keď budeme robiť transparentnejšie, keď to naplánujeme, tak ešte aj ušetríme a budeme vzorom, lebo zatiaľ Európsky parlament, e, ťažko povedať, že by bol vzorom vo svojom rozpočtovaní. Ďakujem. No, any other requests for the floor? Praje si ešte niekto slovo, ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu? Takže hlasujme, prosím. Otváram hlasovanie. E, Konec hlasovania. Schválené 18 hlasmi k dvom, jeden sa zdržal. Pán Depre, ďalší prevod. Ten druhý transfer sa týka uh, súdneho dvora. I, ide o prevod sumy 2,5 milióna e, platobných prostriedkov a odškodnenia je to k dispozícii, pretože v priebehu roka sa jeden sudca neujal svoje funkcie, čiže e, tam zostali tieto prostriedky a takisto tu boli nejaké prostriedky týkajúce sa e, budovy súdneho dvora. Neviem, či je o tom potrebné hlasovať. Sú k tomu nejaké podmienky? No myslím si, že sa nachádzame v hraniciach týkajúcich sa e, alebo ktoré sú E, stanovené pre takéto e, prevody, čiže netreba o tom osobitne hlasovať. Ďalej tu máme e, presun týkajúci sa účtovného, teda dvora auditorov, 320 tisíc eur na financovanie nového projektu, dokumentačného E, strediska. Ja si tiež nemyslím, že by tu mal byť nejaký problém a nemali by sme proti tomu namietať a myslím si, že nie je potrebné o tom hlasovať. V každom prípade sa musím spýtať, či sú nejaké námietky, nie sú, takže aj tento prevod je schválený. Ďalej e, to je Európska služba pre vonkajšiu činnosť, to je globálny transfer 1,3 milióna eur. Predovšetkým e, ide o prevod platieb a e, mzdových prostriedkov e, s cieľom zlepšiť systém šifrovania, komunikácií a zabezpečenie bezpečnosti v zaistenie bezpečnosti komunikácie. Ja tu nemám žiadne námietky a myslím si, že pokiaľ niekto iný nenamieta, je možné e, to schváliť bez hlasovania. A posledný bod, to sa týka výboru regionov. Tu došlo k zmene oproti pôvodnému plánu stavu pracovníkov a e, došlo tu k zmene. E, je tu o, ide tu o 6 permanentných e, pozícií a 4 dočasné pozície. Je potrebné rešpektovať článok 50. Ja navrhujem, aby sme, a je to v súlade a myslím si, že by sme o tom nemuseli hlasovať. Nevidím námietky, takže myslím si, že môžeme považovať tento prevod za schválený. A tá posledná vec, o ktorej sme mali hlasovať, sa týka stavebnej politiky, ale vzhľadom na to, že tu neboli eh, nejaké uh, osobitné požiadavky, ja týmto vyhlasujem hlasovanie za skončené. Teraz nasleduje spoločná diskusia s výborom pre rozpočtovú kontrolu o finančnom nariadení, ale stretávame sa s nimi až o 12. hodine, takže dovtedy prerušujem schôdzu.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

No, no,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

OK. Dobre. Tak to si tam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

politik haberleri yoksa I know you are. I know you are. <laughs> Very important. <laughs> Vítajte na spoločnom stretnutí rozpočtového výboru a výboru pre rozpočtovú kontrolu. Dnes máme veľmi dôležitú vec na programe finančné nariadenie a vymeníme si názory o ustanovení toho nariadenia a okamžite odovzdávam slovo môjmu spoluprocedujúcemu ctenému ctenej predsedničke výboru pre rozpočnú podporu, eh, podporu pani Gressler. Ďakujem pekne za toto stretnutie, ktoré budeme organizovať častejšie, lebo sme sa dohodli, že na základe procedurálnych pravidel číslo 55 budeme spolupracovať, čiže mať spoločné stretnutia a porady o všetkých bodoch a vytvoríme iba jednu správu. Ja urobím správu pre e, rozpočtový výbor a potom bude pre výbor pre rozpočtovú kontrolu. Momentálne sme v takej situácii, konferencia predsedov výboru bola 22. novembra a bol návrh výboru oboch výborov, bolo to akceptované, čo sa týka rozdelenia kompetencií medzi E, zúčastnenými výbormi a k tomu sme vypracovali e, memorandum o, memorandum o porozumení. Potom boli drobné zmeny, pretože ITRE a TRAN žiadali o zmenu tohto rozdelenia e, kompetencií, ale to sa týkalo len časti Omnibus, ktoré prepracovali oba výbory a konečná verzia memoranda je v rukách E, šéfa sekretariátu a čo skôr, čím skôr to bude dané k dispozícii. Obsah memoranda, ten omnibus pozostáva z dvoch hlavných častí. To je prvé je usporiadanie e, rozpočtu, to je pravidlo 55, čo sa týka e, týchto oboch výborov. A časť 2 sú zmeny z 15 sektorov špecifických nariadení Takže rozpracúvame časť 1 regii Empl, Magli, Iktre a Tran. Tí sú asociované podľa článku 55 a tam sa so rozdeľujú právomoci podľa Omnibus čas 2. Tieto výbory v porovnaní s predchádzajúcim konaním na základe článku 55 majú určité mimoriadne práva, to je článok 55 plus ďalšie pre túto časť, za ktorú sú zodpovední, majú tam ďalšie zodpovednosti, takže my čakáme ďalšie stanoviská, ktoré budú v správach e, a budú akceptované. Trialóg očakávame pre druhú časť, za ktorú sú kompetentní, budú viesť sami autonómne a paralelne mm, sa budú vyjadrovať trialógu ohľadne časti 1. Sú tu dve opatrenia, budeme sa pravidelne stretávať, vytvoríme k tomu koherenčné fórum s predsedom oboch výborov a so spravodajcami všetkých zúčastnených výborov. Otázka koherentnosti je veľmi dôležitá. My predseda, predsedovia oboch výborov a spravodajca obo, obaja spravodajcovia sú zúča, súčasťou toho rokovacieho týmu a naopak, takže chceme získať tesnú spoluprácu a potom výbory, ako obyčajne podľa článku 53 môžu stanovovať svoje stanoviská, o ktorých sa bude hlasovať v príslušných výboroch, teda výbor pre rozpočet a e, kontrolu rozpočtu a v tých veciach, za ktoré sú výlučne zodpovední. Zatiaľ medzi nami existuje určitý schválený časový harmonogram. Prvé stretnutie koherenčného fóra bude budúci pondelok. Keď chce niekto prísť, tak ste vítaní a pozvaní. Pre orientáciu máme ďalšie dátumy, máme workshop konc pre rozpočtový výbor, to bude vo februári, návrh správy, to bude v marci a na konci marca bude ďalšie stretnutie a koncom marca bude vo výboroch, bude sa e, debatovať o týchto návrhoch, návrhoch správ. Začiatkom mája bude spoločné hlasovanie a dúfame, že s trialogom to by sme mohli uzavrieť pred letnou prestávkou na začiatku septembra môže, keď všetko dobre pôjde, môže byť prevzatý kompromisný text v oboch výboroch, aby nové pravidlá od januára 2018 mohli vstúpiť do platnosti. Teda začiatkom 2018 a v januári 2018 komisia predloží návrh pre budúce obdobie. Chápeme, že časový harmonogram je veľmi tesný, ale to je jediná možnosť, aby sme vôbec pre súčasné obdobie niečo dosiahli. Takže všetky zúčastnené výbory by mali prevziať všetky materiály čo najskôr. Celé konanie je, je určitý pokus ale nemyslíme, že je to dobrá, dobrý nápad, ale nemohli sme tej situácii zabrániť, keď sa budú držať výbory časového harmonogramu, je to dobré, keď to nebude, tak sa tieto veci musia prepracovať, ale dúfam, ak chceme mať vplyv na momentálne obdobie, musíme sa držať časového harmonogramu. To je podľa mňa fakt. My sme sa snažili s touto navrhnutou metodou vyrovnať, lebo tieto návrhy by nemali zlyhať. Dnes sme už začali spravodajca a ja a kolega Ashworth. Dúfam, že sa ujme teraz v tejto veci slova. Richard, prosím. Chairman. Pán predseda, ďakujem pekne. Som rád, že som spolu, spolupravodajca a ďakujem, že mi zverili, tú, zverili túto konkrétnu prácu. Niekoľko pripomienok, ktoré chcem vyjadriť a podporiť to, čo bolo práve povedané. Ja si myslím, že ona spomínala skutočnosť, že toľko veľa výborov bude mať vstup do tejto veci. To znamená, že je to pozoruhodne zložité, zložitá činnosť pred nami a ona spomínala, ako navrhujeme spolupracovať koherentným spôsobom v budúcnosti, ale nepriateľom tohto, to bude vždy čas. My stanovujeme si ambiciózny program, rozhodne sme hovorili o návrhu správy e, do letnej prestávky. To je ambiciózny program, myslím, že je perfektne dosiahnutelný, ale bude sa spoliehať na dobrú vôľu a spoluprácu iných a blahoželám hlavne jej návrhom ohľadne koherentnosti, ako postupovať vpred, ale chcem využiť túto príležitosť a apelovať na iné výbory, aby som zdôraznil, že je to ambiciózny program a budeme potrebovať všetku možnú pomoc od všetkých. Moja posledná vec, ktorú chcem spomenúť, je, že som mal pocit, že mala by tu byť konzistentná téma, ktorá prebieha vstupom do tejto správy a, z mojej strany a to je zjednodušenie. Zjednodušenie je taká kľúčová politika pre komisiu momentálne a ja to podporujem. A mi e, pozbudzuje do najväčšej možnej miery. Nebezpečné je, že sa zasekneme v detailoch a stratíme pohľad na tú širokú tému, ktorú chceme vyriešiť. Tak žiadam, aby všetky vstupy mysleli na toto a ja privítam komentáre od zainteresovaných kolegov a ich názory, ako to môžeme dosiahnuť, ale ďakujem pekne a teším sa na spoluprácu s Inge a vypracovať dobrú správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nie je to jednoduché v takomto komplexnom texte získať zjednodušenie. My sme to videli aj na prvom článku, že pri drafik, draftingu nie je všetko, čo bude jednoduchšie. Takže musíme na tomto intenzívne pracovať s komisiou, aby sme prepracovali nejaké texty. My sme už mali prvé stretnutie s komisiou, kde sme spomínali niektoré úpravy a vypracovali sme neoficiálne dokumenty, ale mnoho vecí treba ešte lepšie formulovať a tí pracovníci by mali pracovať na zjednodušení textu. Dobre, pán predseda, to bola moja správa. Ďakujem. OK, thank you. Nož, ďakujem pekne, pani predsednička a zároveň pani spravodajkyňa, spoluspravodajkyňa. Takže nech sa páči, môžeme si teraz vymeniať názory. Pán Manka. E, ďakujem, pán predseda. Ja budem možno kombinovať e, moje vyjadrenie jednak k procedúre a jednak už aj niektorým konkrétnym veciam. E, v každom prípade, ak chceme dosiahnuť úspory a spoluprácu napríklad medzi inštitúciami, o tom hovoríme roky, aby bola lepšia e, medziinstitucionálna spolupráca, že tam sú úspory, tak musíme do toho zapojiť všetky inštitúcie e, a ak nebudú ich zamestnanci motivovaní, tak to, e, tie úspory nebude také jednoduché dosiahnuť. To znamená, ak sú niekde voľné kapacity, majú ich voľné ponúknuť ďalšej inštitúcii, tá si u nich objedná služby, zaplatíme to z jedného balíka rozpočtu, toto, tým pádom šetríme peniaze e, priamo v tej inštitúcii, ktorá tie služby vykoná, čo by mohlo motiv- ale musíme z tých peniazí ušetrených motivovať niekoho, aby, aby do toho naozaj išiel, lebo inak to robiť nebude. Ďalšia vec je, e, čo sa týka kalendára, tak výbory REGI a AGRI e, určite budú potrebovať viacej času, lebo nebudú oni schopní dať svoje stanoviska do konca januára. Čiže radšej si necháme na to priestor ešte, ešte jeden mes, mesiac, aby sme, aby sme to zvládli. E, ďalšia vec, zjednodušenie rozpočtových pravidiel prispieje určite k zníženiu nákladov a skráteniu času, e, ktoré sú potrebné na implementáciu finančných prostriedkov, ale aj na zníženie chybovosti. Ale k tomu by sme potrebovali zistiť napríklad aj, aké sú dôvody dnešnej pomalej implementácie kvôli tomu, že naozaj meškáme, miliardy eur sa mešká v implementácii, to sú obrovské straty aj v zamestnanosti, aj, aj v raste Európskej únie a preto by sme mali poznať tieto dôvody pomalej implementácie a možno tieto dôvody nám pomôžu k tomu, aby sme tie pravidlá mohli ešte e, dotiahnuť. E, Zjednodušujeme pravidlá aj tak, že e, znižujeme počet ďalších samostatných overovaní. To znamená, že e, nemusí byť už toľko kontrolných mechanizmov a, a, a tým pádom ušetríme finančné prostriedky a zrýchlime, zrýchlime implementáciu. Ale tu by bolo potrebné naozaj takisto sa opýtať, či existujú nejaké analýzy, že ďalšie samostatné overovanie e, je zbytočné a neefektívne e, možno tie analýzy existujú, že tie, tie dodatočné overovania nepriniesli žiadne odhalenie. Potom by som to bral. Alebo to odhalenie je také nízke, že náklady na ďalšie overovanie sú vyššie ako, ako, ako zistenia nejakých, nejakých možných pochybení. To je ďalšia vec. Našiel som v texte aj takú vec, že kombinácia, kombinácia financovania e, európskych štrukturálnych a investičných fondov s Európskym fondom pre strategické investície. To by som takisto by sa potreboval vysvetliť, lebo vieme, že Európsky fond pre strategické investície by mal byť doplnkový fond, ktorý e, by mal e, existovať iba preto, e, že, že sa to iným spôsobom nedá financovať ani pomocou štrukturálnych fondov, ale je to možné iba tým, že nejakým spôsobom Európska únia a EIB bude niesť garanciu Čiže nechápem celkom možno e, e, návrh komisie, a to by sa bolo pýtať ich, že ako si to predstavuje kombinovať tieto dva fondy. Ja si to predstaviť zatiaľ neviem. E, ďalšia vec je, že snažíme sa o to aj v sedemročnom finančnom rámci a v jeho revízii, aby akýkoľvek prebytok, ktorý vyplynie z nedostatočného plnenia rozpočtu Európskej únie alebo z postihov tak by mal tento prebytok v rozpočte Európskej únie zostať bez toho, aby sa upravovali príspevky krajín. Aj to bude potrebné sa aj, aj, aj týmito vecami e, zaoberať. Tých vecí je samozrejme viacej, ale dnes sme na, úplne na začiatku a hovoríme skôr o procedúre, čiže budeme mať priestor, aby sme k týmto veciam samozrejme dostatočne rokovali, ale ešte raz jednou vetou požadujem za naozaj potrebné, aby sme ten kalendár predložili kvôli tomu, aby mali iné výbory, hlavne REGI a AGRI, čas na to, aby pripravili kvalitné e, stanovisko. Ďakujem. Thank you. Mr. Geyer, please. Vielen Dank. Ähm, Ďakujem veľmi e, e, pekne. Nemám ešte tak veľa skúseností s týmto spisom ako ostatní, ale Naposledy som pôsobil ako e, e, e spravodajci, pán Mulder pôsobil ako predstaviteľ liberálov. A mali sme tú čest e, rokovať o záležitostiach, na ktorých nám záleží. Teraz som ešte nepozeral to tak podrobne, ale otázka znie, do akej miery staré problémy alebo výhrady parlamentu alebo nové problémy vo vzťahu k návrhom e, e, komisie budú zohľadnené na jednej strane a na strane druhej, nakoľko je rada pripravená v tomto kole. Takže pokiaľ ide o nástroje, e, na tvorbu úspor ehm, nie je tak dobré, že nám nanútili e, rozpočet pre rok 2014 a 2014. Ehm, je tu aj záležitosť finančných kontrol, to by e, e, bola otázka, či návrh komisie primereným spôsobom reaguje na to takisto e, v súvislosti s rozpočtom e, záležitosť e, poradenského stanoviska. Sú tu nejaké satelitné rozpočty. Na jednej strane viaže európske prostriedky, na druhej strane musíme zabezpečiť alebo dokonca aj posilniť parlament do kontrolu používania prostriedkov. Tretia otázka rozpočet orientovaný na výsledky. Kristelina Georgieva e, e, venovala veľmi veľa e, času a energie tejto záležitosti, aby sme klali dôraz na vylepšenie výsledkov. A som mm, mm, zvedavý, či sa to nájde aj v tomto návrhu a takisto povinnosti členských štátov skladať účty Veľmi energicky sme to potom volali, ale myslím si, že nejako bezvýsledne. Takže ehm, túto otázku by bolo tiež dobre nastoliť. E, prihovorám sa za to. Takže niekoľko otázok smerom k spravodajcovi. Chceli by ste reagovať? Ešte vypočujeme si pána Tarana. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. som úplne fascinovaný tým, že sa budeme snažiť riešiť obrovský problém zjednodušenia a sprehľadnenia pravidiel. Podľa mňa by bolo rovnako dôležité, keby tento komplikovaný proces zapájania rôznych výborov, rôznych inštitúcií EÚ, e, keby sme v rámci tohto zabudali aj na spravodlivosť, na férovosť. Tie pravidlá sú totiž e, postavené tak, aby všetky zúčastnené strany mali rovnaké práva, aby nemohli presadzovať niektoré svoje e, záujmy. Preto podporujem oboch spravodajcov v ich snahe e, zjednodušiť proces, procesy a zabezpečiť férovosť toho finálneho produktu, ak to tak smiem označiť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 zapájať zo všetkých síl a skutočne tie aktivity výboru pre rozpočet a pre kontrolu rozpočtu sa do veľkej miery prelínajú a naozaj, keby sme vedeli dať dvojbodku na to správne miesto, tak by sme veci zlepšili. Ako viete, Genghis Khan proste bol človek odsúdený odsúdený na smrť, pretože nedal v tom liste, v ktorom sa vyhlásil rozsudok e, tú dvojbodku na správne miesto, ale dal tam čiarku. Ale nevadí. Takže ďakujem vám za to, že ste poukázali na e, niektoré veci, ktoré si zasluhujú osobitnú pozornosť. Niektoré veci v tomto finančnom nariadení sú realizovateľné. Sú tu kontroly, um, platieb. Toto je napríklad požiadavka európskych polnohospodárov eh, a chcel by som zdôrazniť, že je skutočne potrebné, aby sme vyprodukovali niečo konkrétne. V opačnom prípade nechcem síce povedať, že by sme úplne zlyhali, ale zkrátka musí tam byť niečo takéto, pretože tie signály, ktoré prichádzajú od farmárov, sú veľmi silné. E, možno, že pani Gresle by chcela odpovedať na vaše otázky a prípadne aj pán Ashworth. Ďakujem veľmi pekne, vážne kolegovia. Mal by som trošku zmierniť očakávania e, pokiaľ ide o reformy a omnibus, e, snažíme sa riešiť e, iba niekoľko problémov. Nide o všeobecné e, prekopania európskej legislatívy. I pôjde o iznedušenie. a otázka znie iba pre koho. Mali by sme predovšetkým odstraniť rozpory v našich vlastných úpravách. Ak máme upravený jeden sektor a niečo e, tomu protirečí inde, mali by sme to odstraniť. Zvolili sme si e, určitý formát. E, neviem presne, prečo tu je taká úloha iných výborov. Uvidíme, ako sa to osvedčí. Teraz e, komisia robí obrovskú roadshow v súvislosti s e, omnibusom. To e, vytvára veľké očakávanie, čomu nezodpoveda návrh znenia. Pán Maňka hovorí, že samozrejme aj výbory musí mať dostatok času s tým, aby treba do marca, aby stihli to všetko prepracovať my zase budeme musieť strašne veľa potom prečítať a e, spracovať a budeme mať e, najmenej času, my, e, odborné výbory. Ale som pripravená predsa len uvažovať o tomto harmonograme, aby sme to všetko pojali. S Richardom to nebude až také jednoduché. Jens položil veľmi dôležité otázky zvnútra. Vážim si to. Samozrejme, problémy, ktoré konštatujeme, aj o tom hovoril pán Maňka, aby sme mali menej kontrol, ale a zda áno, ale musia byť účinnejšie. Dvor auditorov hovorí o tom, že naše kontroly nie sú dostatočne účinné a potom musíme e, e, potom pridávať nejaké ďalšie e, menej efektívne kontroly. Tento reťaz zodpovednosti musíme zmeniť tak, aby sme príslušné orgány prinútili konať efektívnejšie a dúfam, že e, na základe skúseností, ktoré medzi tým nadobudneme, sa niečo podarí. Práve preto je dôležitý parlament a je prekvapivé, keď hovoríme o týchto e, e, dočasných záležitostiach, proti tomu bojovala komisia, takže sa to nejakým spôsobom po tom, ako komisia prišla s vlastnými návrhmi, sa to nejako rozšírilo, pokiaľ ide o tieto dočasné ustanovenia v otázke finančných nástrojov. Vidíme, čo sa stalo e, v prípade podávania správ. To nebolo dobre. Nemáme teraz skúsenosti s tým, ako budú pôsobiť títo e, e, pravidla v súvislosti s rozpočtovým procesom a zase požadujeme nové pravidla. Musíme e, poukazovať aj na výsledky. Som toho názoru, že e, robíme e, niečo preto, aby peniaze sa jednoduchšie mohli vynakladať. Týka sa to Európskej únie, nejakých národných organizácií a ak pritom znižíme kontrolné povinnosti, Mm, či budeme napríklad akceptovať kontroly, ktoré budú e, e, e, vykonovať vnútroštátne organizácie. No, to by mohlo byť priateľné, ale mali by sme zdôvodniť toto všetko, by sme sa vyhli škandálom povinnosť členských štátov skladať účty um, Určite mali by sme osvetliť osobitným nariadením. Otázka satelitov e, musí sa tiež posúdiť e, v súvislosti s mimo rozpočtovými e, záležitostiami. Komisia šťastie splnila naše požiadavky, nie však všetky. Musíme to dopracovať. Musíme, musíme sa uvedomiť, že s radou máme Mm, veľké nezhody a tieňový sa by rád uvítal dodatočný čas. Ďakujem, pán Ashford. Ďakujem kolegom za tieto pripomienky, ktoré sú mimoriadne užitočné. Najprv chcem nadviazať na to, čo práve povedala kolegyňa Gressle. Skutočne môžeme mať isté problémy so zvládaním očakávaní my nemôžeme všetko e, znova vymýšľať od začiatku, o to tu nejde. Ale čo môžeme urobiť podľa mňa a smer, ktorým by sme sa mali vydať, je e, e, zvýšiť prehľadnosť a jednoznačnosť nariadenia aj z hľadiska nášho rozpočtového procesu v Bruseli, ale hlavne z hľadiska vytvorenia spotrebiteľských priateľských školskej metódy v rámci členských štátov. A pokiaľ ide o to zjednodušenie, skutočne súhlasím s predsedom a naozaj my dostávame rovnaké pozorstva od farmárov aj u nás v našej krajine. Ja úplne súhlasím s tým, že je potrebné zabezpečiť ľahší prístup, chceme férovejší prístup, chceme spravodlivejší prístup a proporcionálnosť ale e, chcel by som vysloviť aj varovanie. Zároveň je potrebné zabezpečiť eh, dobrú rovnováhu medzi tým, čo je ľahko dostupné a tým, čo je v súlade s predpismi. My nemôžeme odstrániť všetky bariéry eh, s rizikom, že sa zníži miera eh, súladu pretože by sme dosiahli opačný účinok, než aký zamýšľame. Toto je veľmi náročná rovnováha, ktorú musíme dosiahnuť, ale veľmi podporujem to, čo v tomto zmysle povedal predseda. Takisto tu odzneli <clears throat> eh, pripomienky týkajúce sa eh, rozpočtovania eh, výkonnosti. Pokiaľ ide o rozpočtovanie výkonnosti, tak je to v poriadku, pokiaľ máme jasno v tom, čo znamená tento pojem a nechceme len použiť prázdne slova bez vecného obsahu. A posledná vec sa týka pripomienky harmonogramu alebo časového rámca skutočne vždy e, tam bude čas e, nepriateľom tejto správy a je veľmi, e, veľmi lakavé hovoriť, že áno, potrebujeme viac času a tak ďalej, ale veľmi rád sa porozprávam so spoluspravodajcom na túto tému a uvidíme, že či bude naozaj možné pre výbory poskytnúť takýto dodatočný čas, aby všetky výbory mali túto šancu. Ešte nejaké pripomienky? Komisia. Ja by som chcel eh, zablahoželať parlamentu za jeho efektívnu internú organizáciu. My sa snažíme robiť to isté a Snažíme sa vypracovať e, rozumný časový rámec na dosiahnutie dohody do leta. Ďakujem za všetky užitočné pripomienky. E, na niektoré z nich by som chcel v stručnosti zareagovať. Takisto zdieľame e, dôležitosť ex post, e, názor na dôležitosť ex, po, ex post kontroly a vykonávanie jediného auditu tam, kde je to možné. Samozrejme, niekde to nie je možné a je potrebné e, dať aj e, priestor pre právo iných inštitúcií kontrolovať nás. E, takisto by som chcel vzhľadom na rokovania v Rade poukázať na dôležitosť návrhu na zjednodušenie. Tento má dva ciele a tým druhým cieľom je flexibilita. Flexibilita je pre komisiu veľmi dôležitá. Hovorili sme tu napríklad o takých veciach, ako je využívanie nevyužitých um, finančných prostriedkov, prostriedkov a podobne. A teraz tie satelity. všetky tie satelity, ktoré boli nedávno vytvorené e, v súvislosti s rozpočtom. My sa snažíme e, nájsť nové označenie finančných nástrojov a rozpočtových záruk. To boli predložené návrhy na reorganizáciu tohto systému. A ešte niečo o zdieľanom e, riadení a zodpovednosti členských štátov. Myslíme si, že teraz nie je správny čas na to, aby sme predložili nejaký návrh na hlboké prehodnotenie či prekopanie tohto shared management, e, zdieľaného riadenia. Máme isté e, návrhy týkajúce sa napríklad e, konfliktu záujmov alebo pravidiel, ktoré by pravidla, ktoré sa týkajú tejto oblasti, ale my nechceme zavádzať pravidla s rizikom, že by sme mohli prísť o nejaké dôležité e, informácie. E, eh, trmočníci nás opustia presne o minútu, takže prosím, aby spravodajcovia odpovedali každý za 30 sekúnd. Každý má 30 sekúnd. Eh, vzhľadom myslím si, že trmočníci ocenia, že ja sa obmedzím len na to, že všetkým zaželám šťastné sviatky a veselé Vianoce. Ďakujem, takže sa stretneme v Štrasburgu 12. decembra a aj za prítomnosti e, pán, pani Toma a pána Olbrachta, ktorí v súčasnosti rokujú s radou e, a s predsedníctvom. E, takisto by som vás chcel pozvať na prípitok pre pani Georgievu pri príležitosti jej